prijal návrh nebyť proti delegovanému aktu. Bolo to oznámené 27. apríla 2016. V priebehu 24 hodín neboli vznesené žiadne námietky. Podľa článku 105 paragrafu 6 je takto odporúčanie považované za prijaté a bude sa o tom bude teda zverejnené 10. maja 2016. Právny výbor